Mienky nie. Takže e, tento návrh a táto zmena je schválená. A ďalším bodom je práve vyhlásenie pani podpredsedničky komisie a vysokej zástupkyne Európskej únie pre zahraničné záležitosti a bezpečnostnú politiku o situácii v Egypte. Eh, al respecto, pues la, efectivamente. A samozrejme, že nebudeme ap- aplikovať eh, catch the eye a nebudeme ani používať eh, modrú kartu, pretože sme veľmi oneskorení v našom programe. Takže najskôr dávam slovo pa rade Zdá sa, že aj pán Leskevičius tiež bude hovoriť v mene e, Vysokej zástupkyne Európskej únie pre e, zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Takže pán Leskevičius, dávam vám slovo. A... Ďakujem pekne, pán predseda. Sene poslankyne, poslanci. Aj v tejto chvíli, keď tu zasadáme, tak eh, sa dejú dramatické udalosti eh, v egyptskom hlavnom meste. A toto je pre nás všetkých chvíľa v tejto snemovni, aby sme vyzvali strany k tomu, aby sa vyhli násiliu, aby zabranili eskalácii napätia a aby sa pustili do hľadania riešenia krízy formou dialogu. pán predseda, si na snemovňa. Táto chvíľa je naozaj kritická a musíme vyslať eh, je úplne jednoznačné posolstvo, pokiaľ ide o podporu prechodu k demokratickému procesu. Len eh, politický proces, ktorý povedie k opätovnému návratu demokracie, povedie k riešeniu súčasnej krízy. Vysoká predstaviteľka, podpredsednička komisie eh, Baronka Eštonová dnes ráno vyzvala strany, aby sa správali zdržanlivo a aby sa posedili za stôl a hľadali riešenie na základe inkluzívneho dialogu. Tak ako zdôraznila pani vysoká predstaviteľka aj na začiatku arabskej jary, hlboko zakorená demokracia nie je len o voľbách a o väčšinách, je to o veľa iných veciach a faktoroch. Je to o nezávislej justícii a o aktívnom občianskej, občianskej spoločnosti, o rešpektovaní práv, základných práv a takisto slobod, vrátane slobod vyjadrovania. Demokracia je v konečnom dôsledku o načúvaní občanom a o príjmaní kompromisov a tak, aby teda boli zohľadnené názory väčšiny a aby to nebol nejaký diktát. E, je tu vážna obava, že tie demonstrácie e, získavajú stále násilnejší rozmer a že je tam veľa prípadov zranených ľudí, je tu veľký počet e, zneužívania sexuálneho e, žien protestujúcich v týchto demonstráciách. To sú veci, ktoré sú mimoriadne znepokojujúce. Vysoká predstaviteľka minulý týždeň navštívila Egypt a diskutovala o situácii s prezidentom, ako aj s predstaviteľmi opozície a jasne tlmočila toto naše stanovisko. My sme už od začiatku hovorili, že revolúcia patrí egyptianom, egyptskému ľudu a politické sily musia, musia, musia ubezpečiť, že požiadavky a ašpirácie egyptského ľudu e, musia byť riešené formou dialogu a kompromisu. A naďalej budeme e, sa ubezpečovať e, v rámci dialogu o tom, že budú vypočuté názory a požiadavky egyptianov. Najväčšia výzva a najväčšie riziko z pohľadu egyptskej spoločnosti je riziko polarizácie toho systému politického. A boli sme svedkami, ako milióny protestujúcich išli do ulic a požadovali o odstúpenie prezidenta, o zvolanie predčasných volieb. Ešte stále aj v rámci niektorých provincií prebiehajú menšie demonstrácie. E, len rok dozadu Mohamed Mursi e, z moslimského bratstva e, bol menovaný za demokraticky zvoleného predsedu. Bol to milník v prechode k demokracii v Egypte, ktorý bol uvítaný tak na úrovni medzinárodného spoločenstva ako aj EÚ. Prezident Mursi sa okamžite vyhlásil za zástupcu všetkých egyptianov a on bol tým organizátorom e, odovzdania e, moci e, od, teda zo strany vojenských zložiek smerom na občianskú spoločnosť. Je nevyhnutné vstupovať do dialogu s vládou a s útvarmi, s úradmi. Je nevyhnutné aj z úrovne Spojených štátov viesť tento dialog a posilňovať tie demokratické aspekty. Treba nájsť eh, spoločnú reč aj v otázkach hospodárstva. Všetci sme sa zhodli, že Egypt čelil politickým hospodárskym výzvam a že mali záujem eh, na riešení týchto výziev. Takisto tu bol jednoznačný názor, že boli nutné dať strany za jeden rokovací stôl, ale bohužiaľ tie očakávané zmeny vo vláde na začiatku mája neprišli s tými výsledkami, ktoré sme si želali práve opačne. Zároveň aj EÚ veľmi, bola veľmi aktívna, pokiaľ ide o podporu dodržiavania ľudských práv v Egypte. Eh, odsudili eh, rozsudok súdu, ktorý odsudzoval 43 pracovníkov eh, mimovládnych organizácií medzinárodných. Toto odsudil tak Európska únia ako aj vysoká predstaviteľka. Je nevyhnutné vyriešiť aj tieto veci v rámci Egyptu, ktorý sa blíži k demokracii vo februári vycestoval predstaviteľ únie do Káhyry a zdôraznil dôležitosť budovania demokratickej spoločnosti na základe rešpektovania ľudských práv a právneho štátu. Je tu aj legislatíva, ktorá sa týka zabraňovania násilia páchanom na ženách a ktorá by mala byť rešpektovaná egyptská strana musí akceptovať aj užšiu spoluprácu s Benátskou komisiou, pokiaľ ide o návrh legislatívy na ochranu mimovládiek. Egypt potvrdil ochotu spolupracovať s EU a s medzinárodným spoločenstvom e, na riešení problematických ustanovení spomínaného návrhu zákona. Záverom, pokiaľ ide o odsúdenie zo strany súdu tých 43 predstaviteľov mimovládiek, e, Egypt e, potvrdil, že Egyptské úrady čakajú na politicky vhodnú chvíľu na to, aby našli riešenie tohto problému. E, nadrámec toho patu politického, nadrámec nedôvery a nadrámec e, tých e, znepokojujúcich fenoménov na oblasti, v oblasti porušovania ľudských práv, faktom je, že egyptiania sa cítia horšie, ako tomu bolo pred rokom 2011 Bohužiaľ, uzavretie dohody na úrovni MMF, ktoré je podstatné, to sa ešte neudialo a tým pádom sa zhoršili verejné služby, tie idú dole kopcom a vrátane e, prerušení dodávok energií denných. EÚ naďalej je pripravená pomáhať egyptianom e, uzavrieť e, prechod ku demokracii. naďalej ten záväzok zdôrazňujeme smerom k Egyptu, ale Egypt musí pomôcť EÚ, aby EÚ mohla pomôcť Egyptu. Eh, je tu nevyhnutná väzba medzi politickou dohodou a stabilitou a hospodárskou situáciou, návratom eh, cestovného ruchu a priamých zahraničných investícií, ktoré tak eh, výrazne Egypt potrebuje. Aby sme dokázali naplniť naše výrazné záväzky finančné, tak EÚ ako aj iní darcovia alebo teda donory medzinárodní potrebujú mať istotu záväzku politické reformy. Tu na to ukončím. Ďakujem pekne za pozornosť. A ako som to povedal na samom začiatku, tá situácia v Egypte sa vyvíja naozaj veľmi dramaticky. A ako som to povedal na tom samom začiatku, tak teraz je tá vhodná chvíľa pre nás všetkých, aby sme vyzvali e, strany k tomu, aby prestali s násilím, aby zabranili eskalácii napätia. E, Ďakujem. Ďakujem pán Leskevičius. A teraz budú vystupovať rečníci v mene jednotlivých parlamentných skupín. Pán Salafranka za Európsku ľudovú stranu, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda, pán viceminister, pán generálny tajomník, dámy a páni. E, proces prechodu v Egypte prežíva dramatické okamihy. Dostávame e, zmetočné informácie o situácii prezidenta Morsiho. Pred hodinou vypršalo ultimátum, e, ktoré dali ozbrojené sily Morsímu, aby sa vyriešila vážna situácia v krajine, ktorá je charakterizovaná polarizáciou rozkladom vlády a hlbokou ekonomickou a sociálnou krízou. Egypt, vážený pán predseda, je z politického, ekonomického i e, sociálneho hľadiska v slepej uličke. A aké posolstvo my ako Európsky parlament môžeme vyslať za takýchto okolností? Poprvé, e, posolstvo výzvu na pokoj, umiernenosť, dialog, aby sa táto situácia vyriešila. Po druhé, e, treba, aby bol hlas ľudu vypočutý prostredníctvom inkluzívneho dialogu. Nie je možné e, dosiahnuť prechod bez konsenzu. A ten konsenzus musí e, stať na ústave, ktorá garantuje práva všetkým občanom, právny štát, oddelenie moci a zorganizovanie slobodných a demokratických volieb a samozrejme rešpektovanie menšín. A treba načrtnúť cestovnú mapu, vážený pán predseda. Navyše bolo povedané, že e, je potrebné na vláda národnej jednoty, ústav, revízia ústavy a čo najskôr zorganizovať voľby. Egypt je veľká krajina. Je to symbol arabského sveta je to kľúčový aktér v mierovom procese na Strednom východe a tento proces v súčasnosti prežíva istú stagnáciu v dôsledku situácie v regióne, v dôsledku iránskeho nukleárneho programu a my si nemôžeme dovoliť, aby sa Egypt destabilizoval. Egypt musí nájsť svoju cestu, musí nájsť svojho vodcu a Európska únia musí byť ochotná naďalej brániť mier, dialog, zmier a zmierenie v tejto krajine. Ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem, pán Salafranka. A teraz v mene kolegov za socialistickú stranu, e, pani de Kaiser. E, ďakujem, vážený pán predsedajúci. E, tieto meranie síl začalo medzi armádou a vládou pána Morsiho v tomto čase, keď o tom my hovoríme. A ja by som predovšetkým chcela pripomenúť, že my podporujeme egyptský ľud, ktorý v roku 2011 bojoval, aby mal viac slobody, viac dôstojnosti a aby mal aj ekonomickú prosperitu. Pán Morsi, prezident Morsi bol zvolený demokraticky, legitímnymi voľbami a on nedokázal egyptskému ľudu dať to, čo tento ľud očakával. Ale to nie je prostredníctvom e, pre, e, e, armádneho prevratu, že ako sa dajú veci vyriešiť. E, e, predsa v situácii, keď je rádio aj televízia sú okupované, tak ja by som chcela hovoriť o legitímnosti tohto pacifikačného a demokratizačného procesu. Ke, aj keď bol pán Morsi legitímne zvolený, niekde musel zlyhať a treba pripomenúť nielen to všetko, čo ekonomicky nefungovalo, nevznikli pracovné miesta, textilný priemysel zaznamenal stratu, e, egyptská mena e, skutočne devalvovala a tak ďalej. Takže on nedokázal jednoducho vytvoriť také podmienky, aby, aby zabránil tejto situácii. Ale pozrime sa aj na oblasť ľudských práv a na oblasť ústavy. E, nezabudnite na toto referendum, a čo sme my k tejto ústave povedali, že táto ústava negarantuje žiadne práva, takže z našej strany tu niečo bolo a my to naďalej hovorí, boli tam isté nedostatky v oblasti ľudských práv. A dnes, samozrejme, E, treba stavať na vládu národnej jednoty, treba zvolať ďalšie voľby, v ktorých ľud musí rozhodnúť, ale takisto je potrebné, aby sľuby z roku 2011, pokiaľ ide o demokraciu a ľudské práva, boli splnené. Nebude v Egypte ani mieru, ani prechodu k demokracii bez tohoto. A musím povedať, že madame Ashtonová, ktorá má privilegované vzťahy s egyptskou vládou, že my sme očakávali v novembri E, minulého roku, keď pani Clinton s pánom Morsin sa objavili na rodinnej fotografii, ja, my sme chceli, aby e, pani Aštonová tam zohrala úlohu e, hlavného sprostredkovávateľa a my sme skutočne veľ, veľmi ľutujeme, že Európsku úniu E, v okamihoch, e, keď e, sme sa mali prezentovať ako najväčší podporovatelia, sme boli jednoducho zakrytí niekým iným. Ďakujem, Veronika. A teraz v mene kolegov za liberálov pani Šake dve minúty. You, Ďakujem za slovo. V tejto chvíli e, Egyp- egyptiania naplňajú ulice v najrozsiahlejších politických procesoch, aké kedy zašili. Situácia je veľmi napätá a vláda by nemala e, popudzovať ľudí proti sebe. Treba predchádzať stretom a e, občianskej vojny, vojne pán Morsi a ďalší, ktorí pokračujú v šlapájach diktatorstva Mubaraka, majú predsa úlohu e, viesť krajinu k demokracii a obmedzujú sa pritom práva menšiny, e, obmedzujú sa aktivity občianskej spoločnosti, e, chlebová a potravinová kríza vyústila do neúnosnej situácie. Morsi stratil legitimitu, ktorú volakedy požíval. Určite je to tak v očiach mnohých Egyptov. Skutočne egyptiania e, e, odmietajú diktát väčšiny, žiadajú ochranu ľudských práv, demokraciu, slobodu všetkých egyptianov, veď demokracia je čosi viac ako jeden muž, jeden hlas. Občianská spoločnosť musí združiť svoje sily e, More for More, toto heslo e, prinieslo len e, ak, akési veľké prázdno nenaplnené e, tým, čo ľudia očakávajú. Treba skutočne predchádzať násiliu, treba mať inkluzívny dialog, treba prechodom sa dopracovať k slobodným demokratickým voľbám, treba mať ústavu a slobodný štát a pritom treba samozrejme dodržať Mm, rešpektovať práva všetkých egyptianov. Musíme bojovať za demokratickú budúcnosť pre mladých egyptianov a nesmieme ich sklamať tým, že im nepodáme pomocnú ruku. Ďakujem. Ďakujem pani Šake a teraz v mene zelených dávam dve minúty našej kolegyni Judith Sargentini. Ďakujem. Ja som e, vyšla s iniciatívou a pozvala som prezidenta Morsiho do nášho parlamentu. K tomu bohužiaľ zatiaľ nedošlo a vzhľadom na vývoj situácie v posledných dňoch si nemyslím, že k tomu dôjde. A to je poľutovania hodné, lebo sme mohli mať naozaj plodnú diskusiu s ním, tak ako sme e, mali včera s premiérom pánom Orbánom. Morsi neukázal tú správe najdemokratickejšiu stránku svojho vládnutia. Zákony napríklad, ktoré prijal pre mimovládne organizácie, tie boli veľmi okýptené, takisto e, zákony proti menšinám e, o, o voľbách a tak ďalej. My máme pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá týmito otázkami a sme pripravení pomôcť Egyptu či už ekonomicky alebo na demokratickej rovine a myslím si, že ešte stále nenastal čas, aby sme tieto fondy uvoľnili, aj keď ich máme k dispozícii. Čo by sme mali v tejto chvíli urobiť? My sme šokovaní tým, čo sa deje vo Káhire. Mali by sme vyvíjať tlak, aby tieto, aby tu nastala nová demokracia, boli zorganizované nové voľby. Ale mali by sme zastať tu, pretože e, vlastne e, vlastne e, samotní voliči sa rozhodli pre Morsiho a samozrejme, že nemôžeme sa všetci e, pustiť do kampane e, medzinárodnej liberálnej internacionály, ale ja si myslím, že my musíme zobrať všetky tieto prvky do úvahy a v našej rozpráve sme pred chvíľou povedali, že by bolo potrebné tieto peniaze nechať na pokoji, nedotýkať sa Egypta. A ja si myslím, že je potrebné, aby e, sa Egypt skutočne obrátil na demokratickú krajinu smerom k demokracii, ale demokraciou nie je e, tá krajina, kde bol prezident zvolený armádou. Ďakujem za tvoje vystúpenie a teraz doktor Tanok. Vážený pán predsedajúci, treba rozhodne tu konštatovať, že situácia v Egypte je naďalej e, veľmi truchlivá a dokonca aj e, vlastne militantné sily e, sa posilňujú a objavujú čoraz častejšie v uliciach. Musíme vyjadriť silnú podporu všetkým tým egyptianom, ktorí naďalej snívajú o slobode, prosperite a bezpečnosti a pritom majú zážitky z diktatúry diktátorstva Mubaraku prešli e, arabskou jarou a teraz zažívajú e, konanie Morsiho, ktorého legitimita je spochybnená. E, ja som raz počul, že revolúcie sú skôr prechody ako, ako, ako, ako prerody. A prezident Morsi skutočne e, skúša, e, skúša trpezlivo svojich medzinárodných partnerov aj vlastného ľudu. Musíme si uvedomiť, že skutočne obete tých egyptských nepokojov nie sú politici, ale sú bežní ľudia, tie milióny, ktorí išli do ulic e, a to už počas ostatného, ostatných 2,5 e, roka bojujú za svoje základné práva a za slobodu. Morsi e, sa opiera o e, sektoriansky orientované moslimské bratstvo a treba si uvedomiť, že podmienky žien a menšín, e, napríklad kresťanskí kopti, ich, ich situácia sa výrazne zhoršila. A takisto aj občianské práva boli úplne hrubo porušované a dokonca Morsi presiahol e, hrozivé aktivity Mubaraka. Preto musí EÚ sa zasadiť za rebelov, ktorí žiadajú nové voľby a treba pritom predísť e, vojenskému diktátu a treba konať tak, aby sme predišli násilnostiam. E, pritom už včera večer e, došlo k veľmi dramatickým udalostiam. 16 ľudia boli usmrtení a niekoľko desiatok zranených. Egypt si zaslúžiť niečo lepšie. Ďakujem, pán Tenok. A teraz v mene zjednotenej ľavice pán Vili May 1,5 minúty. Ďakujem, vážený pán predseda. E, budúce hodiny budú rozhodujúce a ja si myslím, že my tu musíme vyslať posolstvo, ale komu? Protagonistovi e, v Egypte. E, je tu istá kombinácia, ktorá môže byť smrteľná. Obsadené ulice, milióny ľudí opäť v uliciach a vojsko, ktoré sa začína nasadzovať E, s obrnenými vozidlami a obsadzovať televíziu. Ja by som sa chcel obrátiť generálovi ozbrojených síl Abdulovi a Fatahovi, aby, ktorý sa v tejto chvíli postavil na stranu ľudu a mal by skutočne garantovať, že skutočne bude zabezpečený tento prechod na základe tej žiadosti, e, o ktorú žiada toto rebelské hnutie, ktoré hovorí, že získalo 22 miliónov podpisov e, v prospech zorganizovania predčasných volieb a my všetci ostatní si spomíname na revolúciu z námestia Trahír, E, boli, bola to revolúcia, ktorá sa dožadovala univerzálnych hodnôt. Nikto nežiadal e, sektárstvo ani re, náboženské aspekty, ale no, akýmsi magickým spôsobom náhle e, e túto revolúciu začali riadiť moslimskí bratia. A ja si myslím, že jasne treba povedať, že USA a EU sa pomýlili a Myslím si, že treba sa tu dožadovať ústavného a ústavnoprávneho procesu, ktorý by garantoval laickosť tohto režimu. Ďakujem. Ďakujem, pán Mejr. A teraz v mene e, skupiny Sloboda a demokracia dávam slovo kolegovi Belderovi. Ďakujem, vážený pán predseda. Keď dnes ráno som sa skontaktoval s mojim informátorom, permanentným informátorom, tak on mi povedal, že e, dnes v noci v Káhire padlo nemálo ľudí. Ja som sa spýtal, koľko ich bolo a ja som si dnes vypočul ďalšie informácie, že počas masívnych manifestácií jednoducho nikto neudržiava poriadok, polícia tam nie je prítomná, rovnako armáda. A to všetko len živí ďalšie obavy, ktoré narastajú, lebo ak táto dramatická situácia bude pretrvávať, tak samozrejme sú tu kritiky na adresu pána Morsiho a on bude donútený opustiť moc a zanechať moc. A potom začne vládnuť ulica. A opozícia v Egypte nemá žiadny program, ako vyviesť Egypt z tejto ekonomickej priepasti a mm, vlastne tá laická liberálna strana má málo možností získať nejaký dodatočný úspech a ak budú vyhlásené voľby, tak ich vyhrajú salafisti a tak vlastne egyptská armáda je tou poslednou nádejou, aby sme sa vyhli v tejto krajine chaosu a občianskej vojne. A ja si myslím, že to, čo sa tam deje teraz, nie je to najlepšie. Ďakujem, pán Belder. A teraz za nezaradených dávam jednu e, minútu kolegovi Frankovi Majerovi. Ďakujem, e, pán predsedajúc. Skutočne e, my sledujeme úzkostlivo túto situáciu ale e, skutočne len, len pozorovanie situácie nepomáha rebelom, veď oni bojujú za slobodu, bojujú proti diktatúre moslimských bratov a táto vláda, ktorá získala viac ako jednu miliardu eur práve na budovanie demokracie a na posilňovanie ľudských práv. A to je fraška ako môže e, Herman van Rompuy ešte v januári e, sa zaviazať k ďalším miliardám. 60 týchto peňazí skončí e, niekde v čiernej diere. Jednoducho nie je jasné, e, na čo sa používajú. Zdá sa, že nedajú si predpisovať, ako sa majú používať tieto peniaze, ale predsa len im dávame ďalšie peniaze. A pokiaľ e, nie je podmienená takáto pomoc, tak nemá zmysel takéto prostriedky vynakladať. Ďakujem, pán Obermajer. A teraz pán Leskevičius dostane slovo, aby reagoval na tieto vystúpenia parlamentných skupín. Pán minister, nech sa páči, dávam vám slovo. Uh, thank you, uh, <clears throat> uh Mr. President. Ďakujem za slovo. Uh, Skutočne vítam tú diskusiu na tému situácie v Egypte. E, e, skutočne je to situácia obrovských víziev pre Egyptsko, pre Egypt. Tie najbližšie dni budú asi kľúčového významu. Musíme e, jasne formulovať naše stanovisko, ktoré sa opiera o európske hodnoty a princípy. A Ak dovolíte, chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. Pán Salafranka, pani de Kaiser, pán Šake, pani Šalke, eh, pán Brandner, <laughs> Tanok, Meyer a pán Obermajer. Podľa nášho názoru na základe analýz v teréne EÚ nemá alternatívu, musí ďalej mm, komunikovať s Egyptom ako s partnerom. Veď egyptiania tí rozhodujú o budúcnosti Egypta. A veď e, zvolené, zvolení lídry zodpovedajú za to, aby presadzovali široký dialog. Najväčším nepriateľom Egypta je rozpoltenie spoločnosti a polarizácia. Politickí lídry sa musia postarať o to, aby požiadavky a obavy egyptianov boli adresované v dialogu, aby sa hľadali kompromisy nutno prizvukovať potrebu skorého návratu na demokratickú cestu. A to inkluzívnym dialogom, ktorý vyústi do e, e, predčasných volieb. A tie, na tých voľbách sa musia podielať všetky politické sily. A toto sa musí realizovať bez násilia. Vysoká predstaviteľka bude naďalej komunikovať na všetkých úrovniach a bude e, zastávať hlas egyptského ľudu, aby došlo k mierovému prechodu. Eh, Ďakujem pekne, pán minister. Obdržali sme 6 eh, návrhov na uznesenia. od šiestich politických strán. Hlasovanie eh, vzťahujúce sa na tieto uznesenia sa eh, bude konať.